Dobrý deň. Opätovne začíname naše zasadnutie zápisnice včerajšieho zasadnutia a prijaté texty. Máte k dispozícii, sú nejaké pripomienky. A týmto je schválni, e, zápisnica schválená. No a ďalším bodom programu sú rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. A e, prvá téma je Konžská demokratická republika hromadné zásilňovanie v provincii Južné Kivu. Niekto mi vzal zoznam rečníkov. A ako prvý dostane slovo autor pán vážená pani predsednička, Konská demokratická republika je e, nesprávne meno, nie je určite to demokratické a vôbec nie republika. Ak by to tak bolo, e, tak by e, vláda už zakročila proti masovému znásilňovaniu žien, ale, žien, ale v skutočnosti a má vláda len malú moc v tejto anarchistickej krajiny. Nedávne hromadné znásilňovania sú ďalšou polutovanie hodnou kapitolou v histórii DRC a zdá sa, že tento štát úplne zlyhá. Tieto zločiny e, spáchali bývalí rebeli, ktorí boli integrovaní do Národnej armády, ale potom dezertovali. E, no a páchatelia pravdepodobne nikdy nebudú postavení pred spravodlivosť. Avšak to by nás nemalo zastaviť a mali by sme sa snažiť, pretože beztrestnosť je absolútne nepriateľná a Medzinárodný trestný súd je e, príslušný orgán na to, aby sme mali nádej, aby mali nádej aj obete týchto násilností. Obete, o ktorých dnes hovoríme, že v tomto parlamente nebudeme ignorovať, čo sa vám stalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je pán Romeva i Rueda. Musíme si pripomenúť, že všetci nesieme zodpovednosť za to, čo sa deje, pretože eh, bola prijatá eh, rezolúcia OSN 1355, eh, ktorá hovorí o zodpovednosti všetkých štátov za potrestanie všetkých, ktorí páchajú zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a bude a sexuálne násilie. No a prišiel čas aby sme prijali zodpovednosť, aby prijala zodpovednosť konská vláda a rovnako Európska únia a OSN musí prijať zodpovednosť a skončiť tieto eh, hrozné činy. Je nevyhnutné, eh, aby boj proti násiliu páchanom na ženách bola národná priorita a malo by sa vytvoriť eh, prechodná spravodlivosť na podporu pravdy. Zodpovednosť za sexuálne násilie, ako aj organizácia národnej kampane na vzdelávanie a informovanie verejnosti. Mohla by komisia zrevidovať, je čas zrevidovať strategický dokument a národné indikačné programy 2008-2013 s cieľom, aby hromadné zasilňovanie, sexuálne násilňovanie bolo bolo prioritou v boji proti beztrestnosti. Okrem toho treba, aby Kongo bolo prioritou pri poskytovaní právnej a lekárskej starostlivosti pre ženy, aby sme predchádzali sexuálnemu zneužívaniu v budúcnosti. Ďakujem pekne. A ďalšou rečničkou je autorka pani Strifler. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, opätovne parlament musí hľadať tvrdé slova proti, tomuto proti systematickým znásilňovaniam je tu problém s mikrofónom. Mohli by ste prosím hovoriť do iného mikrofónu, hovorí predsednička. C'est bon C'est bon Ok. Excusez-moi. Donc, euh, Madame la Présidente. Dobre, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, teda opätovne parlament musí hľadať tvrdé slova proti systematickému systematickému eh, masovému znásilňovaniu, ktoré ostáva v Kongu nepostrestané, hlavne v provincii eh, Južnej Kivu. Monusko eh, ne, neposkytuje žiadnu účinnú pomoc. No a teraz Konská republika musí zaručiť, zaručiť bezpečnosť. Jednoducho je to tak, že veľmi málo obetí dostane pomoc, chýba aj koordinácia, no a vláda musí uvoľniť prostriedky na humanitárnu pomoc. Konfliktný región, južné Kivu, videli sme to, snažili sa vyriešiť situáciu vojensky, to nefungovalo a je skutočne škoda, že medzinárodné spoločenstvo preukázalo tak málo obrany, o, odvahy a chcela by som poukázať ešte na to, že aj médiá zohrávajú dôležitú úlohu každodenne, tak aby ostala zachovaná mobilizácia, verejnosť bola informovaná. Ďakujem pekne a teraz ďalší autor, pani Šáke, na jednu minútu. You, Ďakujem, pani predsednička, kolegovia. Systematické znásilňovanie je e, zločinom proti ľudskosti podľa OSN Eh, OSN rozšíla svoju misiu v, tej, eh, v Republike Kongo, ale tento mandát je nedostatočný na to, aby sa efektívne zasahovalo. Potrebujeme eh, vykonať ne, nezávislé zisťovanie, aby sme vedeli, aké rozsah, aký rozsah majú tieto zločiny. Bestresnosť musí skončiť. Dôležitú úlohu zohrávajú aj média, aby sa zvýšilo povedomie musíme, v tejto krajine musí vláda dať prioritu e, potieraniu týchto zločinov. Obete veľmi často nemajú možnosť prehovoriť a keď, tak ich vylúčia z ich komunít. Skutočnosť, že je tu toľko problémov e, v Demokratickej republike Kongo, znamená, že nikdy nesmieme pripustiť, aby vznikla situácia, kde znásilňovanie bude rutinou. Stovky tisíc žien e, potichu trpia Žiadame viac transparentnosti, e, pri, pokiaľ ide o tie tzv. konfliktové minerály, e, ktoré e, vedú k vzniku konfliktov v Demokratickej republike Kongo. Ďakujeme. A teraz pani De Kaiser ako posledná spoluautorka na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Treba povedať, že s veľkým hnevom si uvedomujeme, e, aký rozsiahlý je tento materiál o znásilňovaní e, bezmocných žien. Chcem povedať, že jednoducho neverím tomu, že by sme tu mali byť bezmocní. Hovorili sme už o tom, čo rozhodlo OSN. Máme tu MONUSCO a komisiu, pripravuje sa ďalej zákon v Demokratickej republike Kongo. Pokiaľ ide e, osobitnú e, e, zákonodárnu silu v tejto oblasti. Je to e, právnická záležitosť. Táto vec musí byť vyriešená v krajine, kde hrozí opätovné vzplanutie občianskej vojny. My sme navštívili počas našej návštevy tieto ženy. Vypočuli sme si ich tu v parlamente, tie, ktoré boli znásilnené, také, ktoré ani nemajú právo alebo mo- možnosť na prerušenie tehotenstva. Je to naozaj, naozaj dráma a nechcem, aby som e, v rámci e, súrnych otázok, naliehavých otázok hovoriť o e, potratoch tí, ktorí to tu nie je taká situácia v Kongu. Je tu množstvo žien, ktoré, ktoré budú mať deti, ktoré potom budú vyčlenené, budú skončia na ulici je to naozaj ľudská dráma a ja by som chcela, aby sme aj inokedy a v inom e, pléne o tomto hovorili. Je to situácia, ktorá nie je priateľná. Ďakujeme aj teraz rečníci v mene politických skupín. Najprv za skupinu EPP, pán Kačmárek, a to na minútu. Nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni, pani predsednička. Situácia e, v Južnom Kivu je veľmi zložitá. Konflikt trvá už pol roky a E, každý deň sledujeme ďalšie a ďalšie výsledky e, e, násilia. Organizácia Lekári bez hraníc hovorí o množstve obetí. Je to naozaj frustrujúce, pani de Kaiser. Súhlasím, že na východe Konga množstvo znásilňovaní len narastá medzi civilným obeteľstvom. Musíme o tom ale hovoriť, pretože sexuálne násilie je niečo, čo nemôžeme prijať a nemôžeme ani stichnúť Armáda e, nekoná dostatočne s cieľom pomôcť, nie je dostatočne trénovaná, nemá dostatok zbraní a často e, a niekedy dokonca e, členovia armády, vojaci znásilňujú a preto musíme my pomôcť týmto obetiam možno, že 7 miliónov eur na monitorovanie volieb by malo byť skôr, tieto peniaze by sa mali skôr použiť na stiehanie týchto páchateľov. Ďakujeme ďalší rečník pani Gomeš na minútu. Ďakujem. Sexuálne e, násilie v Korovinci e, Južné Kivu tu sú zodpovední a títo zodpovední musia sa zodpovedať pred súdmi. Takto to nemôže pokračovať. Nemôže sa to opakovať. Musíme naozaj vytvoriť prioritu z tejto problematiky v rámci vzťahov s touto republikou. Musíme naozaj označiť vinných a musíme odkazať na to, že práve e, príslušníci bezpečnostných jednotiek a e, e, policisti sú tu zodpovední. Tu musíme zabezpečiť, aby sa komunikovalo s orgánmi Republiky Kongo. Musíme poukazovať na tieto porušenia ľudských práv. Máme tu ďalšie, ďalší dramat, ďalšiu dramatickú udalosť na letisku v Kinshase a zo strany orgánov e, napríklad Angoli je zoznam e, čierna listina osôb, ktoré majú byť stíhané, ale sú to všetko, všetko e, prečiny proti ľudským právam práve aj v Kongu. A pokiaľ ide o šikajú, treba okamžite v rámci EÚ sa zasadiť o koniec činnosti. Ďakujem. Gracias, presidenta. Teraz pani Bilbao v mene ALDE. Opäť raz sú ženy obeťami takéhoto konania a v Konžskej demokratickej republike sa využíva sexuálne násilie ako vojnová zbraň a musíme tomu zabrániť. Je zjavné, že záujmom za týmto konfliktom, ktorom musíme e, zakročiť, sú otázky obchodu a taktiež obchodovanie s konfliktnými minerálmi. E, ak by sme tomu dokázali zabrániť, provokovali by sme takto aktívne mier. Podporujem toto uznesenie, ktoré je za demokraciu a, a za predchádzanie násiliu. Taktiež eh, pripomína všetkým, eh, že európske inštitúcie musia byť eh, odvážnejšie v podpore politických procesov, pretože iba tak sa podarí vyriešiť tieto konflikty. Dúfam, že sa do toho budeme zapájať. Ďakujeme pekne. Teraz pán Čarnecký v mene ECR. Nie je nás tu veľa v sále, ale predsa sme tu a vyzývame príslušné orgány eh, ku konaniu v mene Európy. Na jednej strane panuje anarchia, ktorá vládne v tejto krajine, na druhej strane Vládne orgány sú veľmi silné, pretože majú rôzne zdroje moci k dispozícii. Niekedy policajt alebo vojak dokáže rozhodnúť o živote alebo smrti bežného človeka a to je naozaj hrozné. Európsky parlament sa opäť raz zaoberá touto témou a opäť raz rázne vyzývame vládu Konžskej demokratickej republiky a žiadame ju, aby chránila svojich vlastných občanov. Ešte na záver by som rád povedal, že tak ako povedal pán Kačmarek, musíme sa zamyslieť eh, čestne, ako míňame peniaze daňových poplatníkov. Teraz mene skupiny EFD pán, pán Belder má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Iba pred niekoľkými hodinami som dlho telefonoval s humanitárnym pracovníkom v Južnom Kivu v Kongu. Veľmi ho potešilo, že Európsky parlament sa venuje akútnej téme konžských obyvateľov dnes popoludní. Veľmi usilovne pracuje, aby im pomohol týmto ľuďom priamo v teréne. Naša medzinárodná pozornosť sa musí sústredovať na beztrestnosť s ktorou sa vykonáva eh, hrozné násilie v, po východnom Kongu. Máme tam eh, jednotky OSN a dochádza k hroznému utrpeniu a zároveň toto všetko prebieha v tichu, v nepozornosti. Eh, sú tam bezpočetné obete tohto masového vraždenia a právne vyšetrovanie bolo pozastavené, pretože došlo k hrozbám pomsty. Je to hrozný signál pre obete a ich rodiny. Ďakujeme pekne. Teraz v mene nezaradených má slovo pán Obermajer na 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ehm, zločiny proti ľudskosti žiaľ v Kongu majú 150-ročnú tradíciu. Ehm, kaučuk a meď sú jedny z hlavných surovín, ktoré sa ehm, vyvážajú z Konga. Mnoho ľudí je nútených k prácam na plantážach a v baniach E, dodáv, dodávkové kvóty e, sú manipulované, e, títo pracovníci čelia mučeniu, bičovaniu, dokonca masovým popravám. Myslím, že Európa musí naprávať mnohé v tomto smere. Je to celé začarovaný kruh, ktorý prebieha už celé generácie a vytvára nové a nové násilie jednotlivci sú nútení zapájať sa do tohto konania moci aby vykonávali násilie na iných eh, jednotlivcoch, eh, okrem iného na ženách, na deťoch, na tých bezbranných. Eh, zároveň platí, že znásilnenie je hanbou a takéto ženy sú potom odvrhnuté ich rodinami. Toto dianie v Kongu okrem iného znamená, že nie je možné ani postaviť pred súd páchateľov. Veľmi zriedka sa stáva Eh, že sú potrestaní. To znamená, že právna ochrana tam vôbec neexistuje. Takéto zločiny eh, proti ľudskosti nesmieme tolerovať. Eh, je tu obrovský najmä finančný nátlak, ktorý musíme vyvíjať na Kongo. Európa musí pritlačiť aj na tých bohatých v Kongu, aby sa zabránilo týmto zločinom proti ľudskosti. Ďakujem pekne, teraz individuálny. Rečníci ako prvá dostal slovo pani Makovej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Odsúdením zločinov e, v Južnom Kivu e, sexuálneho násilia ako e, vojnovej zbrane, pretože treba to odsúdiť, pretože čísla ukazujú, že často vojaci a iné osoby prepojené na armádu e, tieto zločiny páchajú. No a bohužiaľ e, nie je poskytovaná dostatočná pomoc. A páchatelia ostávajú nepotrestaní. My musíme pomôcť e, obetiam 170 obetí, je doteraz, no a musíme páchateľov postaviť pred súdy za to, aby boli potrestaní za udalosti v júni. Toto musí skončiť treba, aby skončila bez trestnosti. No a ja vyzývam komisiu, aby uvolnila ďalšie, ďalšie prostriedky na to, aby poskytla pomoc, pomoc obeťam. Ďakujem. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne. No, niekedy v Kongu vidíme eh, z najzakernejšie a najbrutálnejšie eh, zločiny, ktoré sa v Kongu šíria ako epidémia. A ani národné, ani medzinárodné opatrenia tomu nezabraňujú. No a beztrestnosť je jasná hlavne eh, z hľadiska toho, že sú tam jednotky OSN, ktoré nedokážu zabraniť zločinom. No a myslím, že Európska únia by mala skutočne ísť príkladom tým, že uvoľní prostriedky na pomoc obetiam, a rodinám a na potrestanie, potrestanie páchateľov. No a rovnako medzinárodné monopoly, nadnárodné spolo- spoločnosti, ktoré profitujú z situácie, by mali prispieť k riešeniu situácií. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tento, táto situácia, tento príbeh je um, tragická uh, katastrofa. No a <coughs> keďže to je hlavné mesto znásilnení, no a uh, nemôžu byť na to obyvateľia hrdí. Uh, využívajú sa prírodné zdroje, aj napriek bohatstvu je táto krajina veľmi chudobná. 10. až 12. júna 2011 bolo znásilnených 170 žien. Je to samozrejme nepriateľné. Má to obrovské dopady na ženy a deti. No, preto musíme urobiť všetko v našich silách, aby na to, aby sme e, dokázali napraviť situáciu, hlavne aby sme sa vláda rozhýbala a začala bojovať e, proti e, beztrestnosti a postavila páchateľov pred súd. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Kretu na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Musíme skutočne tieto násilnosti rozhodne odsúdiť. Musíme odsúdiť aj to, že konžské orgány sú také pasívne. Za ostatných 5 mesiacov eh, bolo predsud postavených len 12 osôb. Avšak eh, za ostatných roktoch, rokov bolo znásilnených 400 tisíc žien. No a podľa štatistík, každý deň, každú hodinu sa 48 žien stáva obeťou znásilnenia. A to sa môže diať len vďaka beztrestnosti. No, ďalej sú problémy v rodine. No a ženy, eh, ktoré eh, vypovedali, že boli znásilnené, tak často tým ešte musia dodatočne trpieť. Treba vyzvať komisiu, aby uvoľňovala viac peňazí a poskytovala všetkým týmto ženám lekárskú pomoc. Ja by som chcela vyzvať, treba zriadiť Medzinárodný súd pre Kongo tak, aby sa postupovalo proti beztrestnosti. A rovnako chcem vyzvať Európu robiť všetko, čo je v našich silách. No a teraz sa dostávame k spontánnej časti našej rozpravy a treba povedať, eh, že eh, eh, myslím, že nedokážem dať všetkým slovo, ale keď dotržíte všetci čas, tak uvidíme, ako sa nám to podarí. Ako prvá dostala slovo pani Esaja. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Po východnej časti Konga, Konga sa uh, už uh, od uh, začiatku 90. rokov konajú tieto vojny a dochádza k systematickému znasilňovaniu e, žien. Tisíce a tisíce e, žien bolo znasilnených e, od roku 2006 a 2007 a, a toto číslo sa neznižuje. O tom hovoria správy, ktorých výsledky sú o mnoho temnejšie ako štatistiky OSN. Posledné údaje o znásilneniach pochádzajú z tohto roka Ehm, v januári to bolo viac ako 60 žien a taktiež v iných oblastiach Konga takmer 100 žien bolo znásilnených. Európska únia musí vyvíjať silný e, tlak na konžskú vládu, aby sa táto situácia skončila a aby e, páchatelia boli postavení pred súd a taktiež OSN musí dostať pod kontrolu túto situáciu. Ďakujeme pekne, teraz pán Repo. Vážená pani predsedajúca, e, v Kongu prebiehajú veľmi závažné zločiny, ktoré sú orientované najmä na ženy. E, toto porušenie práv e, treba odsúdiť. Násilnosti na ženách sú jedny z najzávažnejších zločinov proti ľudskosti. Ešte situáciu zhoršuje aj to, že páchateľmi sú vojaci štátneho vojska Takéto znasilnená žena e, nie je sama posunutá touto tragédiou, ale celá jej rodina a celá komunita je postihnutá, pretože je odvrhnutá až do konca svojho života. E, je potrebné, aby okamžite sme zakročili a aby boli príslušní pachatelia postavení pred spravodlivosť. E, takéto ženy sú potom označené, sú traumatizované, musíme im poskytnúť pomoc a psychologickú podporu. Je potrebné, aby sme odsúdili tieto formy násilia vo všetkých ich podobách. Taktiež je potrebné zlepšiť aspekt vzdelávania aj na úrovni armády, ale aj vo všetkých iných odvetviach. Ďakujeme. Teraz pán Buzoj. Sunt profund indignat de violurile în masă care au avut loc în iunie în sudul provinciei Kivu. Din păcate, Republica Democrată Congo a fost în ultimii 20... Ďakujem pekne, predsednička. No skutočne e, sme v e, Kongu videli hrozné udalosti za ostatných 20 rokov e, tam bola taká vlna násilnosti, toľko obeti, viac ako v druhej svetovej vojne. No, je to skutočne veľmi smutná tradícia porušovania ľudských práv. No a treba preukázať solidaritu a musia byť potrestaní e, páchatelia. Potrebujeme získať dlhodobé e, riešenie, potrebujeme poskytovať finančnú pomoc, aby sme bojovali proti sexuálnemu násiliu. Pomoc pre obete je rovnako dôležitá lekárska pomoc, lekárska starostlivosť je dôležitá a opätovné začlenenie späť do spoločnosti. Treba povedať, že peniaze musia peniaze musí, musia dostať obete. Pani Lochpiller, ďakujem pekne. Pani predsednička, dvakrát vo výbore pre ľudské práva sme mali delegáciu z východného Kivu a obi dva razy nám hovorili o rôznych krutostiach, ktoré sa tam dejú, ale aj to, čo treba urobiť, aby sme potrestali páchateľov, ako sa ženy organizujú. Minulý týždeň sme si vypočuli od zástupkyň, ktoré nám veľmi dôveryhodne povedali, že v minulom roku eh, nebolo možné, aby zástupca EÚ eh, e v Kongu sa s týmito ženami stretol a aby si vypočul ich slova a ich želania. Práve naopak eh, povedali nám, že aj existujúce projekty boli zastavené. No a preto si to spájam aj s otázkou pre komisiu, aby sa to opravilo, pretože by bolo zlé, bolo by zlé, aby malé projekty na pomoc nefungovali ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Korhola. Ďakujem pekne. V Konskej demokratickej republike panujú nepokoje a to vedie aj taktiež násilnostiam na ženách. Je to najmä v Južnom Kivu a tam musíme zabrániť týmto udalostiam. Mierové jednotky OSN zlyhali zjavne a musíme si to uvedomiť. Znásilnenie je e, vojnovým nástrojom a e, to iba jedným aspektom takých násilností. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili týmto znásilneniam. Je veľmi tragické, že e, týmto ženám sa neposkytuje žiadna pomoc, žiadna podpora Veľmi málo vieme o tom, čo sa v tejto veci vôbec robí. Je potrebné, aby aj OSN navrhol konkrétne kroky na riešenie tejto situácie a na vyšetrenie e, prípadov, ku ktorým došlo. Konžská demokratická republika získava aj finančnú podporu e, z peniazy Európskej únie. Je potrebné, aby sa tieto peniaze využívali na boj proti týmto násilnostiam a na pomoc obetiam. E, musíme riešiť tieto problémy na najvyšších úrovniach. Ďakujeme pekne, pani Smolková

Ďakujem. Vojnové zločiny, ako je hromadné znasilňovanie, otroctvo či sterilizácia, to sú najhoršie formy poníženia, ktoré e, navyše v Kongu znamenajú aj doživotné vylúčenie zo spoločnosti. Je alarmujúce, že pachatelia z e, militárnych oddielov vôbec nie sú potrestávaní. Ehm, predlženie mandátu modrých prilieb o ďalší rok je nevyhnutné, ale je treba tiež zabezpečiť, aby jednotky UNESCO naozaj začali chrániť civilistov a prezident Kabila vyhlásil naozaj nulovú toleranciu pre znásilňovanie a aby začalo nestranné vyšetrovanie týchto zločinov. Konžská vláda musí mať program pre začlenenie obeti do spoločnosti a komisia by mala uvoľniť prostriedky na azylové domy. Takisto navrhnúť legislatívu e, e, o produktoch e, z e, minerálov, ktoré sú e, zdrojom násilia vlastne v oblasti Kivu. Ďakujeme. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja tiež samozrejme všetky tieto štúdie som takisto čítala a videla som, koľko znásilnení v Kongu sa udialo, ale najzávažnejšie pre mňa bolo to, čo povedala pani Kaiser, bola priamo e, tam a vla, na vlastné oči videla veci. Je to naozaj teror, je to naozaj e, násilie, čisté násilie na ženách a deťoch a to musí skončiť. Musíme sa zasadzovať tu v Európskom parlamente aj v ďalších inštitúciách o to, aby e, a, orgány konali. Musíme po, tlačiť e, konžské orgány do toho, aby e, sa postarali o ukončenie takéto situácie, o predvedenie vinných k spravodlivosti. Takisto sociálne inštitúcie, e, ktoré sa musia postarať o programy ochrany pre obete, musia reagovať aj organizácie na ochranu žien. Treba naozaj zabrániť takémuto e, konaniu. Ďakujem. Ďakujem pani predsedajúca, budem veľmi stručný. Tieto masové znasilňovania trvajú 10 ročia, preto musíme naozaj e, konať. Je to rozhodujúce dôležité, aby sme pomohli obetiam, podporili nemocnice, mimovládne organizácie. Prosím komisiu, aby predložil legislatívny návrh, ktorý je podobný americkému zákonu, ktorý by zaviedol e, požiadavky, pokiaľ ide o konfliktné minerály a materiály, podobne ako americký zákon Dodd-Frank Act aby e, tí, ktorí sú vinní, boli, e, aby, sa pred, aby sa zodpovedali pred spravodlivosťou. My a komisia musíme byť na čele takéhoto úsilia. Ďakujem. Ďakujeme a teraz eh, dávame slovo eh, pani eh, komisárke. Ďakujem pani predsedajúca. Rado by som poďakovala všetkým prítomným za ich zaujímavé a citlivé príspevky k problematike. Všetkých nás samozrejme rozrušili správy z Kivu, kde ozbrojení zločinci znásilnili množstvo žien e, hrozným spôsobom. Títo zločinci boli očividne e, e, príslušníkmi jednotiek, ktoré vzýšli z konžskej armády. je to naozaj hrozný zločin a my všetci, a, a všetkých nás to a, naplňa obavami. Je dôležité vyjasniť skutočnosti, a podozrivých treba predviesť e, pred spravodlivosť. V tejto súvislosti nás informovali, že e, prokuratúra e, v Konžskej demokratickej republike podporovaná MNUSKom by mala vydať príkaz na zbieranie dôkazov a predloženie prípadu pred orgány trestného stíhania. Je to veľmi súrna záležitosť a preto treba e, sa postarať o spravodlivosť. Stíhanie však nepostačuje, dokážem to pochopiť. Musíme sa všetci snažiť žiadať aj, e, musíme sa dožadovať aj ďalších akcií, ktoré sú potrebné, rovnako ako to požadovala rada, e, Bezpečnostná rada OSN a MONUSCO. Obete by, a starostlivosť o ne by malo byť obrovskou, e, prioritou treba poskytnúť zdravotníckú strazlivosť a treba zmierniť utrpenie. Podpora obeti, e, osobitne zdravotnícká starostlivosť je jedna z hlavných priorit a rada by som vás informovala o tom, že Európska únia je v popredí tohoto úsilia E, pričom podporujeme akcie, ktoré e, majú um, zlepšiť zdravotný stav. Ďalšie iniciatívy tiež e, s cieľom zvýšiť politický tlak, to všetko je súčasť prístupu EÚ. Toto úsilie bude pretrvávať. Vážení poslanci, poslankyne, sexuálne násilie a znásilňovanie pretrvávajú v tejto republike viac než 15 tisíc e, prípadov bolo e, nahlásených v roku 2009. 15 tisíc znásilnení. A preto je dôležité, aby sme príčiny týchto závažných e, činov riešili a aby sa miestna spravodlivosť a súdy neobmedzili len na epizodické reakcie. Príčiny sú skryté v nekonečných e, konfliktoch na východe e, územia Konga a nie absencia právneho štátu v kontexte, kde štátne orgány zostávajú e, bez konkrétnych činov. Sexuálne násilie hovorí o podriadenom stano, e, podriadenej pozícii mno, no, väčšiny žien v tejto krajine. Má to tiež negatívny dopad na množstvo detí, ktoré sa e, majú narodiť, tak ako povedala pani de Aby sa situácia zlepšila, je dôležité pokračovať vo vojenských i nevojenských e, krokoch proti rebelom a v týchto ohľadoch je dôležité mať na pamäti, že takéto konflikty v mnohých prípadoch vrátane skupín bez politického programu alebo zločincov zo susedných krajín sa veľmi ťažko e, krátkodobo riešia. Avšak je čoraz e, dôležitejšie prijať súrne kroky pre bezpečnosť regiónu. E, zlé podmienky policajných, obranných a justičných jednotiek tejto krajiny nás naplňajú obavami. Preto Európska únia vyzýva konžské orgány, aby naozaj tieto výzvy vnímali opätovne ako najdôležitejšie výzvu v oblasti súdnictva, obr- obrany a spravodlivosti eh, by nedostatky eh, ohrozili dosiahnuté výsledky v ekonomickej a sociálnej oblasti. V, tejto vole- v tomto volebnom období riešenie týchto otázok by malo byť sdielaným programom demokratických síl v Kongu, e, ako aj keďže ide o budúcnosť celej krajiny. Európska únia poskytuje pomoc bezpečnostným reformám prostredníctvom e, misií e, bezpečnosti a obrany a Európska komisia rovnako aj bilaterálna pomoc členských krajín sú tu na mieste. Tieto kroky osobitne zohľadňujú práve problematiku sexuálneho násilia a práve Európska únia e, dodala špeciálny tím expertov e, na sexuálne e, násilie na, v meste Goma na severe krajiny. Takisto podpora obeti je dôležité, aby pretrvávala. EÚ je pripravená robiť čoraz viac, ak sa nájde spoločná platforma pre pokrok medzi orgánmi DRK a ostatnými aktérmi. Toto je však oblasť, kde e, osobitná zodpovednosť vždy bude spočívať na pleciach samotnej republiky e, Kongo. Konžská vláda musí ukázať naozaj vodcovskú úlohu v tejto problematike. Ďakujem. Ďakujem pekne. Obdržala som 6 návrhov uznesení. E, budeme o hlasovať v závere rozpravy. Teraz je tento bod rozpravy uzavretý. Prejdeme k ďalším bodom na dnešnom programe. E, ďalším bodom je Indonézia, vrátanie útokov na menšiny. E, dáme slovo najskôr